Good afternoon, ladies and gentlemen. I open the afternoon session of our Regi Committee meeting for today. Dobré odpoludne, vítam, vám na, vítam vás na popoludnejšej časti a začneme hlasovaním. Prvá správa, o ktorej budeme hlasovať, sú zaostávajúce regióny v Európskej únii. Spravodajkyňa je pani Giuffrida. Chcete k tomu niečo povedať? Nie, ďakujem. Takže, máme tu dve stanoviská. Jednak z výboru Agri a potom z výboru pre rybné hospodárstvo. Okrem toho, eh, ešte poviem niečo k tomu stanovisku výboru pre rybnosť, ak nie je nič iné, tak môžeme pristúpiť hneď k hlasovaniu. Začneme pozmeňovacím návrhom 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 5. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 6. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 7. S ústnym pozmeňovacím návrhom. Je niekto proti ústnemu pozmeňovaciemu? Nie, takže budeme hlasovať s týmto pozmeňovacím, kto je, eh, eh, pozmeňovacím, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis A. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz ideme na pozmeňovací návrh 12. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 14. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz kompromis B. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 20. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté prijaté. 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. 22 za, proti, zdržali sa, preveríme, e, aby sme videli, ako e, to teda vyzerá. Takže kontrolujeme elektronický pozmeňovací návrh 22. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Nie? Nefunguje to? No, takže aj tak je to zamietnuté. Jeden hlas s tým či druhým smerom ne, ne, nezaváži, takže zamietnuté. 23. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 27. S ústnym pozmeňovacím, kto je, je niekto proti ústnemu, nie. Takže budeme hlasovať s ústnym pozmeňovacím 27 za, proti zdržali sa prijaté kompromis C. Kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací 30. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis D. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmenila sa 36. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 37. A to je identické. Ospravedlňujem sa. Identické s 36, takže prijaté. 39. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis E, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 43 za, proti, zdržali sa, prijaté. 44 za, proti, zdržali sa, prijaté. 45 za, proti, zdržali sa, prijaté. 47 za, proti, zdržali sa, prijaté. 46 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis F, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Agri E, kto je za, proti, zdržali sa e, zamietnuté. Agri G, e, kto je za, proti, zdržali sa e, zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 53 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3a za, proti, zdržali sa, prijaté prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5a za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7a, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7b, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7c, za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňa sa 99, za, proti, zdržali sa, a myslím, že je to prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňací návrh 113 za, proti, zdržali sa, prijaté. 114 za, a nie, 15, teda to padá. 115 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 11a za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 121. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 122 za, proti, zdržali sa, prijaté. 123 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 128. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 129. Ten padá. Ideme na kompromis, kompromis 13. E, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 13a. Za, proti, zdržali sa, prijaté 13B za, proti, zdržali sa, prijaté kompromis 14 za, proti, zdržali sa, prijaté pozmeňovací návrh 143 za, proti, zdržali sa, prijaté kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 15a za, proti, za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz ideme na Agri 16 za, proti, zdržali sa, preveríme si. Agri 16, otvárame elektronické hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. Takže toto nám padá. Takže teraz ideme na pozmeňovací návrh 149. S ústnym pozmeňovacím návrhom je niekto proti ústnemu? Nie. 149 s ústnym, kto je za, proti, zdržali sa. Prijaté 100. 54 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 18a za, proti, zdržali sa, prijaté prijaté. Mm, teraz vidíte na hlasovacom zozname, že nebudeme hlasovať o pozmeňovacích návrhoch z výboru pre rybné hospodárstvo, takže celé to stanovisko bude pripojené k našej správe. Takže teraz ideme na koncové záverečné hlasovanie. A to bude, teda otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A blahoželáme. Správa je prijatá. Ďalšie hlasovanie bude o správe pani Valina. Úloha európskych regiónov a miest v implementovaní Parížskej dohody. Komu povedať? Nie je tu. Á, je. Nechcem nič povedať. Dobre, takže poďme rovno hlasovať. A začneme. E, Pozmeňací návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 3 za, proti, zdržali sa, prijaté 4 za, proti, zdržali sa, prijaté 5 za, proti, zdržali sa, preveríme, aby sme zistili, aké to je. Takže elektronické hlasovanie o 5, otváram hlasovanie. Uh, the vote is closed. Konec hlasovania. Prijaté. Dobre, takže teraz pozmeňovací návrh 6. Druhá časť. Druhá časť, pretože sme prijali pozmeňovací návrh 5, takže budeme hlasovať o druhej časti. Pozmeňovací návrh 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 7, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Teraz kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4, za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací si 23, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 24, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 33. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 34, eh, pardon, pozmeňovací návrh 34. Za? Proti? Zdržali sa? zamietnuté. Pozmeňovací na 35 za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky. Pozmeňovací na 35, otváram hlasovanie. And the vote is closed. Končím hlasovanie. Je to prijaté. It is rejected, I'm sorry. Je to zamietnuté, prepačte. Amendment 36. To bolo zamietnuté, áno. Takže teraz budeme hlasovať o 36 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Chcete si to dať overiť? Dobre, tak si to overme. Pozmeňujúci návrh 36, elektronické overenie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujem si na 37, pardon, 38, takže ideme na 38. 38, kto je za, kto je proti, zdržali sa, Môžeme hlasovať ešte raz. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Myslím, že je to prijaté. Overme si to. 38. Elektronické overenie hlasovania. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté.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 Pozmeňujúci návrh 56. Kto je za? Vypadáva to. 57 vypadáva, takže ideme. Prepáčte, ospravedlňuje sa pani predsedajúca. Áno, 57. O tom musíme hlasovať, o 57. Takže kto je za?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 kto je proti, zdržali sa, prijaté. 66, kto je za, kto je proti, Šesťdesiat päť a šesťdesiat Ja mám takéto, takúto tabulku a nie sú pokryté, hovorí pani predsednička. Takže máte pravdu, pani Krel. Chyba je v mojom zozname. Čo to znamená, že máme o nich hlasovať, keď sú v kompromise? Ospravedlňujem sa, dnes je to skutočne veľká zábava s tým hlasovaním. Prepáčte, vrátime sa teda k 65-ke. 65-ka, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz 66 -ka. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 67 za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že je to prijaté, ale musíme si to overiť. 67. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie a je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 68 vypadáva, ale my sme neprijali 67, takže 68. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 69. Kto je za? Toto vypadáva, pretože 67 bola prijatá. Nie, 67, 68 bolo prijaté, preto vypadáva 69. 70 takisto vypadáva. Nevypadáva? Takže 70, kto je za? kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 14. Chcete si overiť 70? Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. vypadáva. Ono vypadáva. Teraz kompromis 14. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 74. Pozmeňujúci návrh 74. Kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 75. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 76. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Overme si 76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 90 od elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Prepačte, je to moja chyba. 91 vypadáva, keď 90 bola prijatá. 92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 kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 116. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 117. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 118. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Myslím si, že to je zamietnuté. Chcete to? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. A teraz budeme hlasovať o správe v pozmanenej podobe elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A správa je prijatá. Gratulujem. A môžete teraz pamätať na tieto moje hlasovania, kde boli chyby. A teraz ideme k stanovisku o európskom semestri koordinácie hospodárskej politiky. Je to prehľad výročného rastu za rok 2018. Spravodajca som ja. A Ideme teda hneď hlasovať. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Pozmeňovací návrh 7. Za. Proti. Ja mám chybu v hlasovacom zozname. O sedmičke sa nehlasuje. Kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Kompromis 6. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Kompromis 7. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 54. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava, je to zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie. Nie. Ešte pozmeňovací návrh 55. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. A teraz záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Elektronické hlasovanie je zahájené. The vote is closed. Končím hlasovanie a je to schválené. Ďakujem. A posledné dnešné stanovisko, o ktorom budeme hlasovať, je absolutórium o implementácii Všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel 3, komisia a výkonné agentúry. Spravodajkyňa som ja, pristupujeme priamo k hlasovaniu. Máme tu nejaké zmeny? Dúfam, že nie. Teraz teraz prejdeme eh, na kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 13. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 20. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 21. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 6. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 25. Kto je za, <clears throat> kto je proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 7. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 32. Kto je za? 32. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 33. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 34. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis 8. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz záverečné hlasovanie. Otváram elektronické hlasovanie. The vote is closed. Končím hlasovanie. Schválené. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za prejavenú trpezlivosť pri dnešnom hlasovaní. Končím teda hlasovanie a môžeme prejsť na ďalší bod na programe rokovania. Dnes nás čaká výmena názorov Thank you very much. A názoru s pani Ilianou Ivanovou je členkou Európskeho dvora auditorov a budeme hovoriť o práci Európskeho dvora auditorov v oblasti politiky súdržnosti. Vy ste o, pani Ivanovu už stretli, bola už s nami vo výbore. Dnes, ako zvyčajne, dám slovo pani Ivanovej, ktorá uvedie Hm, úvodnú prezentáciu a potom sa vyjadria členovia a na začiatku koordinátori. Máme čas do 17.00 na tento bod. Pani predsednička, vážení poslanci, vážené poslankyne, som veľmi rada, že som mohla prísť tu do výboru. E, si veľmi rád vypočuje váš názor. Politike súdržnosti venujeme veľa práce, či už vo výročnej správe, alebo aj v rôznych správach o výkone. Tých tém je naozaj veľmi veľa a ja som sa dlho To je e, dodržiavanie pravidel a súlad, compliance a potom výkon tej politiky, performance. Začnem teda časťou compliance. Mám tu pripravené slajdy, mám tu prezentáciu. Je to veľmi jednoduchý graf a vidíte tu akajúci trend. Ale keby som sa mala pozrieť na obdobie spred desiatich rokov, tak tam tá chybovosť sa pohybovala v dvojmiestných číslach. Sú tu aj kolegovia z výboru kont. Vy viete, že boli tak, kedysi také chybovosti ako 11 v období roku v roku 2015 5,2 v roku 16 4,8 Ale ešte stále je to nad Prahou materiality, ktorý je 2 e, A preto um, e, komená samozrejme vždy mrhanie peniazmi alebo podvody. Niekedy k tým chybám dochádza v administratívnej oblasti. Nejaké nesprávne údaje, ktoré nie sú veľmi významné alebo nesprávne vyplnené údaje vo vyhláseniach. A teraz e, vám ukážem tie pardon, najbežnejšie typy chýb a dôvody, prečo dochádza k chybám. Počas roka sa to trošku odlišuje a najčastejším zdrojom chybovosti je respektíve z neoprávnených e, výdavkov 42 e, eh, Toto vždy patrilo do najväčšej trojky e, zdrojov chybovosti. Potom tu vidíte aj závažné zlyhanie pri rešpektovaní pravidel verejného obstarávania, keď sme skontrolovali transakcie. 135 transakcií z 1437 využilo zjednodušené náklady, túto možnosť zjednodušených nákladov. A tie transakcie, kde máme toto využitie zjednodušených nákladov, mm, je menej náchylná na chyby ako preplácenie skutočných nákladov. No a tu vidíte na ďalšom slajde niekoľko aspektov, ktoré chceme zmeniť v našej práci počas budúceho roka. a regulérnosti transakcií. Som si istá, že všetci viete, že aj právny rámec politiky súdržnosti bol zásadne zmenený. A napríklad ročná, ročný e, postup uzav... E, pokiaľ ide o vyhlásenie o vierohodnosti za rok 2017, my sa budeme tu snažiť odkloniť sa od nášho tradičného e, prístupu pri hodnotení legálnosti a regulérnosti a budeme sa snažiť sa viac spoliehať na prácu iných. Inými slovami, a ak im budeme môcť dôverovať, tak postupne môžeme prejsť na nový systém, teda hodnotenie kontrol, ktoré budú vykonávať iné orgány. A to nám prinesie mnohé výhody. Celé roky komisie a členských štátov, tak budeme schopní robiť túto prácu na geografickom základe oveľa detaľnejšiu. Takisto chceme znižiť administratívnu záťaž pre príjemcov. Veľakrát sme počuli, že jeden jediný príjemca eh, môže pre príjemcu. A tento nový prístup by mal práve odľahčiť a odbremeniť eh, príjemcov peňazí. Toto je veľmi stručne vysvetlené, ako má fungovať teda súlad, compliance, ale to nie je celý obraz, samozrejme. Vieme, že takisto aj výkon, performance, je veľmi dôležitá téma. O tom sa v posledných rokoch veľa hovorilo. A je to súčasť novej kultúry, ktorá e, má zavládnuť v ďalšom viacročnom finančnom rámci. Teda skúmať e, skôr výsledky a výkon politiky súdržnosti. E, je potrebné ukázať, aký, aké výsledky má táto politika, ako sa implementuje Toto je naozaj e, taká prezentácia v skratke, na základe a koľko z nich plne splnilo svoje ciele, ktoré projekty e, iba čiastočne splnili svoj cieľ a ktoré ho nesplnili. 58 plne ciele sú v súlade s operačnými programami a či ten projekt e, splnil svoje ciele. A v priebehu rokov vidíme, že sa zameriavajú na konkrétne témy a hodnotia napríklad e, v rámci e, politiky dopravy cest. To by mohli odprezentovať niektorí moji kolegovia z mojej komory. Máme tu dve veľké pripojenie, pardon, pri, priority. Môžu prísť a odprezentovať svoju prácu, ak to bude zaujímavé. No a potom tu máme ďalšie priority, Eh, ako verejno-súkromné partnerstva, lepšia legislatíva, orientácia na výsledky, absorpcia finančných prostriedkov. Nie všetky tieto témy sú zaujímavé pre váš výbor. A toto možno nesúvisí priamo s našou témou, ale Jan Gregor vo výbore KONT dnes predstavuje stanovisko Dvora auditorov k návrhu ďalšieho viacročného finančného rámca. No a toto je briefing paper, ktorý je veľmi čerstvý. Vedomiť, aké sú hlavné posolstva tohto dokumentu, briefing paper Dvora auditorov, je potrebné naozaj dobre a zrozumiteľne nadefinovať pridanú hodnotu, ktorú prináša EÚ je potrebné si nadefinovať naozaj robustne túto pridanú hodnotu, tu byť um, väčšia priama zodpovednosť. Toto je naozaj len taký stručný prehľad a ten pre vás. Mohli by ste sa oboznámiť s týmto našim novým prístupom. Takže to je veľmi stručne z mojej strany na úvod. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Využijeme príležitosť eh, pozvať aj vašich kolegov E, ktorí pripravovali tie špeciálne správy dvora auditorov. A samozrejme ďakujeme vám, že ste nám pripomenuli tie dokumenty. Nech sa páči. Ďakujem. Ja... Aby sme podporovali členské štáty a partnerov a regióny, mesta, aby tam bolo menej chýb. A Ak tam rastú chyby, bol by to nesprávny signál. Áno, dôveru treba dať tam, kde je zaslúžená. Ak je výkonnosť dobrá, je veľmi dôležité nájsť si svoju cestu a nezdôvodí je, že prosím, nevracajte sa znova, znova, znova. Tie príklady, ako ste už povedali, e, teda je tam celkovo 5 kontrol. It, saw... Videl som správu. Ja som e, to dobre začal v roku. Správa ukazuje, že Jaspers je člen rodiny. Sú tam stimuly na inováciu a tento projekt Jaspers má pomôcť členským štátom a nie je to v rukách Európskej komisie, je to Európska investičná banka a oni podporujú veľké projekty. Najmä v tom predošlom období to tak bolo. Keď som videl túto prezentáciu, bolo to veľmi kritické. Ako je to riadené? Jedna ruka pomáha členským štátom implementovať, pripraviť sa pripravíte veľké projekty. A druhá ruka kontroluje tie veľké projekty a všetci sú v tej istej kancelárii, tá kancelária rastie, rastie, rastie. Počet zamestnancov stúpa a počet, počet projektov klesá. Mám tu jeden z grafov. Mm, takže naozaj e, počet zamestnancov rastie, počet projektov klesá. Neviem, či by som sa mala opýtať vás alebo Európskej komisie. Musíme sa rozhodnúť, či budeme pokračovať s týmto projektom Jaspers. Je tam technická podpora. Vo všeobecnosti tento projekt Jaspers pre nové členské štáty špecificky. Ale ak to prináša tak málo, je tam otáznik, účinok cieľov, na každý teda pri tých projektoch nebol tam skutočný výber. No, mohli by ste o tom niečo viac povedať o tejto správe, alebo nie ste informovaná? Ale možno aj iní budú mať otázky. No, ja mám teda dobrý pocit a hlbokú otázku. A ešte viac sa mi páči tá informácia, že tam, kde sa využívala tá alternatíva zjednodušených nákladov, tak bolo ešte menej chýb, pretože to vysiela ten signál, že to, čo sme urobili e, v tom postupe Omnibus pre politiku súdržnosti, pokiaľ ide o zjednodušenie, e, to bola správna cesta, ktorú sme uberali. A teda chyby e, v politike súdržnosti asi závisia od veľmi ťažkého, komplikovaného byrokratického systému, ktorý tam je. Tam celý systém pravidiel a dúfam, že rovnaká kvalita alebo vysoká kvalita bude aj v budúcnosti, ale teda e, pomocou toho zjednodušeného konania, ktorý zásadne zníži počet chýb e, v politike súdržnosti. Toto je informácia nielen pre ľudí, ktorí sa podielajú e, alebo ktorí majú dočinia s tou byrokraciou, ale to sú aj tí, ktorí čítajú e, všetku tú bulvárnu tlač, ako je Bild v Nemecku, že aby si už nedočítali, že stovky miliónov eur sa strátili v dôsledku chyb v politike súdržnosti. To by bolo veľmi užitočné, keby toto sa neopakovalo. A ešte mám jednu otázku, možno som vás nepochopila celkom presne, ale vy ste v jednej vete povedali, že boli chyby v nejakých partnerských dohodách. Mohli by ste to trošku vysvetliť, pretože mm, neviem si celkom predstaviť, a verejno-súkromné partnerstva? Alebo možno som to len nepochopila, lebo nie je mi celkom jasné, že ako to súvisí s dvorom auditorov. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem pekne. Pani Tomašič, chcete sa ujať slova? Nie. Nevidím ešte ďalších koordinátorov. A budeme pokračovať členmi, takže pán Buda a potom pani Matiči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Eh, pani Imanová, ďakujem veľmi pekne za vašu prednášku. Minulý týždeň bol Tyrkisový Múlska. A treba si pozrieť tieto postupy. Často je to tak, že najprv treba zavolať do Bruselu, aby v oblastiach E, napríklad aj v ošetrovateľstve, ale aj inde. Zmenili sa zákony v roku 2013, potom 2014, potom porušenie e, jednoduchosť, jasnosť noriem, aby sa to dalo jasne, presne interpretovať. To je dôležité pre tie európske fondy. Ja, takže myslím si, že reakcia alebo nejaká silnejšia e, účasť zo strany Bruselu by bola možno celkom dobrá, aby e, je ich ešte o mnoho viac, pretože stále je tam tá obava, že môže dojsť k nejakým chybám. Takže je veľmi dôležité, aby sa to riešilo aj zo strany Bruselu, pretože inak tam budú problémy vašu prezentáciu. A teraz opäť vidíme, že väčšina chýb je v oblasti verejného obstarávania a teda neoprávnenosti nákladov alebo príjemcov projektov a tak ďalej. Ale toto verejné obstarávanie. Ja by som si teda chcela vypočuť, či máte na úrovni verejného sektora, čiže verejných subjektov, pretože oboje e, sa uplat... na no, oboje sa uplatňujú tie pravidla verejného obstarávania. Či to je, ak je to viac na úrovni tých súkromných subjektov, tak asi by sme mali niečo zmeniť. No a v každom prípade, čo ste povedali, o tých aspektoch výkonnosti, že je tu nedostatok mm, dobrých indikátorov na začiatku projektu, e, teda vhodných. Znamená to, že indikátory sú príliš optimistické, nerealistické. Je tu teda ten fakt, že vôbec tu nie sú indikátory. No a potom E, ďalšia otázka, ktorá sa týka toho prekročenia nákladov. E, to by mohlo byť veľmi nebezpečné, ak by to súviselo s verejným obstarávaním a s tým. Takže ak máte nejaké e, detailné informácie k tomu, to by som určite privítala. Ďakujem pekne. Ďakujem. Toto boli otázky e, zo zoznamu zapísaných rečníkov. A teraz dostane slovo pani Ivanová. Dnes sú ďalšie otázky, ale samozrejme ďakujem všetkým za veľmi zaujímavé otázky. Pôjdem po poradí, v akom zazneli. Pán Van Nisleroj, ďakujem veľmi pekne za vašu otázku a za pozitívne hodnotenie cieľa, teda že lepšie chceme pracovať aby sme mm, ukázali výsledky e, a dôkazy o fungovaní politiky súdržnosti. Plne s vami súhlasím, že dobrá výkonnosť pomáha vybudovať dôveru a pokiaľ ide o úlohu zjednodušenia e, a tá správa Jaspers, spravodajcom je Oskar Herix, e, s ktorým ste, myslím, v kontakte, aby ste o tom získali viac podrobností. Správa je veľmi kritická. Odporúčame komisii niekoľko eh, krokov, ktoré by mala prijať, eh, aby mala kontrolu nad strategickým plánovaním Jaspersu. Myslíme si, že eh, keď sa splnia tie hlavné ciele, tak sa bude to pomaly odburávať. Musí tu byť okamžité opatrenie na zmiernenie rizika Eh, určitých chybo, chýb. Máme nasmerovať eh, asistenciu Jaspersu podľa jednotých eh, produktov a je tam potreba prispôsobiť kapac- budovanie kapacít Jaspers v členských štátoch. Treba to roz... na ktorý je spravodajcom by vedel k tomu povedať viac podrobností bilaterálne. Pani Krel, áno, ako ste už povedali, tá chybovosť klesa a alternatíva zjednodušených nákladov sa ukazuje byť a viac využívajú tieto alternatívy zjednodušených nákladov a tam vidíme, že prakticky nedochádza k chybám. Takže keď sa to využíva, tak ten účinok je iný komplikovaný, než pri komplikovanom systéme pravidel. Plne s vami súhlasím. Keď hovorím o... Uh, už sa o tom diskutuje možno viac než 10 rokov. Tento problém je tu teda tá skupina na vysokej úrovni a účelom toho briefing papera, na ktorom pracujeme, je, aby sme posudili všetko, čo sa udialo v tejto oblasti doteraz, aby sme teda poskytli určitý prehľad všetkých návrhov, aby sme vám pomohli Eh, prijať lepšie rozhodnutie, ale chcem tu spomenúť význam merania tých správnych vecí. Eh, spomínali ste partnerské dohody. Neviem, či ste hm, zachytili to verejno-súkromné partnerstvo eh, čo bolo teda pripravené, na tom momentálne ešte stále pracujeme, alebo tie partnerské dohody. Partnerské dohody to je niečo iné, ale táto správa už bola zverejnená na súde a je veľmi dôležitá, pretože rieši svojim spôsobom problém zjednodušenia a to, že niekedy je tam až príliš veľa indikátorov, ktoré celý ten reťazec zaťažujú, teda nie len príjemcu, ale aj tých, ktorí to merajú a potom v končnom úsledku celý ten proces. No a čo sme zistili, čo sme odhalili, je, že tisícky indikátorov takto vznikajú na regionálnej úrovni, na no, proste každej možnej úrovni by sa merali všetky možné veci, niekedy dokonca veci, ktoré ani netreba merať. No a v konečnom dôsledku je veľmi ťažké zharmonizovať a navrhnúť nejaké zmysluplné závery majú všetky tieto informácie. A čo je v tej správe dôležité? Teda tam je odporúčanie, aby sa upustilo od tohto množstva indikátorov, pretože nepomáhajú. Niečo síce merajú, ale v končnom dôsledku nepomáhajú nám merať výkonnosť. Čo je výsledok? A tu teda musíme rozlišovať medzi meraním e, výstupov a výsledkov. A e, to budem neskôr riešiť. Čiže čo naozaj musíme merať? Pretože ak meriate cestu, ktorá bola postavená, sledujete to po čo bola cesta postavená, napríklad znížili sa dopravné zápchy alebo emisie CO2, to je skutočný výsledok, to je ten dopad Eh, na udržateľnosť. Eh, teda nie je to výstup, eh, asfalt, ktorý je na mm, zemi, ale je pôvodné letiska, ktoré boli vybudované, ale nevyužívané na účel letiska. Takže toto je taký jasný príklad. Pán Buda, je mi ľúto, že si myslíte, že naša organizácia. Vo veľa prípadov tie kontroly a audity skutočne e, komplikujú celý ten proces. Spomenula som to aj v úvodných slovách. Myslím, že to je jeden z dôvodov, prečo chceme ten náš prístup pozmeniť v rámci hodnotenia týchto postupov a toto pilotné, tento pilot môcť vychádzať e, z toho, že sa dá spolahnuť na prácu ostatných, tak vlastne tá miera kontrol bude nižšia. Na druhej strane nemôžeme úplne upustiť od tých kontrol, pretože sme zodpovední európskym daňovým poplatníkom za to, že jednoducho my kontrolujeme, ako sa vynakladajú eurá, čo je najdôležitejšie, nie je dobrý. Pani Letiču sa pýtala, že ako to vyzerá s tým chybovosťou na úrovni verejného obstarávania. My jednoducho nerozlišujeme medzi súkromnými a verejnými poberateľmi. My jednoducho náhodne vyberáme tie kontroly, ktoré robné verejné. My napríklad nedávno sme vydali špecifickú správu o verejnom obstarávaní, ale je to už dosť staré, už je to zhruba pár rokov, takže ja by som vám možno odporúčila, ak chcete mať viac technických informácií ohľadne prístupu ktorý je teda medzi súkromnými a verejnými prispievateľmi. A pokiaľ ide o tie indikátory, ukazovateľe, myslím, že tie som už spomenula, predchádzajúcej reakcii. Ďakujem. Ďakujem, pán Buda. Chce ešte zareagovať, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som teda k tomu povedal, ja som určite nepovedal, že účtovný dvor je hlavným nepriateľom a ani to nie, že účtovný dvor v Bruseli, ale práve naopak, to, čo sa robí v Bruseli, to predsa by malo tú situáciu skôr objasť. sama pýtajú túto otázku a ja nemám na ňu odpoveď. Prečo? Je to jednoducho také rozdielne? Prečo sú tieto postupy, pokiaľ ide o čerpanie, také rozdielne medzi jednotlivými členskými štátmi? Toto vždy sama pýtajú ako otázku. Napríklad v Polsku potrebujete 50 stranovú spis. V Bruseli by sa pravdepodobne muselo niečo urobiť, treba zasiahnuť a urobiť niečo v tom zmysle, aby sa to zjednodušilo tieto čerpania, ale sú tu také veľké rozdiely. Samozrejme, ľudia cestujú po Európe, takže vedia, že sú tie veci líšia a to potom vedia aj k frustrácii. Ale poviem to ešte raz, nie to jednoducho potom vedie aj k nejakým eh, predsudkom zo strany poberateľov a to sa dá aj pochopiť. Áno, bola to veľmi stručná reakcia. Nech sa páči, pani Ivanova, ďakujem pekne a súhlasím s vami v plnej miere. Prečo to čerpanie je také komplikované? Nenašli sme odpoveď do posiel, takže pravdepodobne ani ja vám ju teraz v rámci minutovej reakcie neposkytnem, ale možno nájdeme nejakú čiastočnú reakciu v rámci našich budúcich správ, pretože v najbližších mesiacoch budeme publikovať špecifické, ktoré to budú, ale odkedy teda táto, ako náhle bude tá správa verejná, tak tam dúfam, že nájdete nejaké odpovede na túto vašu otázku. Ďakujeme veľmi pekne, pani Ivanova. Nemáme viac otázok pre vás, teda aspoň pokiaľ ide o mňa. E, e, je to, boli, tak sme mali také množstvo otázok a teraz vidím, že na tejto tá komunikácia pravidelná ako keby vytvorila určitú mieru dôvery. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu, ďakujeme za reakcie na z vašej strany a budeme aj naďalej pokračovať v našej spolupráci s účtovným dvorom. Ďakujem veľmi pekne. Kolek príde až o 5. Takže poprosím vás, vráte sa do zasadacej miestnosti o 5. Ďakujem.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 tam je, tam, tam je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 Good afternoon, ladies and gentlemen, again. Pekné popoludne, dámy a páni. Po krátkej prestávke som skutočne rada, že môžem medzi nami privítať nášho hostia, rečníka, pána Dombrovskisa, podpredsedu Európskej komisie pre euro a sociálny dialog a takisto je zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a kapitálovú trhovú úniu budeme mať výmenu názorov, ktorá sa bude venovať predovšetkým štrukturálnych, podporných štrukturálnych reformných programov a ich implementácie. Ako si iste pamätáte, výbor REGI bol zodpovedný za legislatívnu zložku, pokiaľ ide o zriadenie týchto pro, tohto programu. A my sme pravidelne informovaní o najnovšom vývine tohto programu zo strany komisie. Za to vám veľmi pekne ďakujeme, za tie informácie. A na konci minulého roku Európska komisia odprezentovala legislatívne návrhy ohľadne posilnenia Európskej monetárnej menovej únie a jeden z týchto legislatívnych návrhov, kde je náš výbor zodpovedný, má za cieľ posilniť SRSP tým, že by sa navýšil programový rozpočet a že by sa navýšili ciele programu na to, aby sa podporovala viac konvergencia v eurozóne. To znamená, dnes tu máme možnosť hovoriť o všetkých týchto otázkach s pánom Dombrovskisom, takže na to, aby sme neplitvali časom, dostane hneď slovo a potom môže nasledovať diskusia s vami. Vážený pán komisár, nech sa vážení poslanci, poslankyne, chcem sa poďakovať za toto pozvanie, za túto možnosť pre, rediskutovať o, o programe štrukturálnych reforiem podporných. Tento program je na to, aby podporoval evaluáciu reforiem a na to, aby podporoval efektívnejšie využívanie fondov európskych ako aj štrukturálnych fondov v rámci politického života. Tieto štrukturálne reformy sú kľúčové na to, aby sme mali kohéziu, konvergenciu a rast a zo skúsenosti vieme, že ambiciozne reformy modernizujú hospodárstva, podporujú konkurencie, schopnosť vytvárajú pracovné príležitosti a zvyšujú blahobyt. Takisto redukujú rozdiely a štruktúrálne nezrovnalosti medzi jednotlivými regiónmi a členskými krajinami. SRSP prispieva k takýmto snám tým, že posilňuje inštitucionálne administratívne kapacity členských štátov, jednotlivými regiónmi a členskými krajinami. SRSP prispieva k takýmto snám tým, že posilňuje inštitucionálne administratívne kapacity členských štátov, vysoká kvalita e, týchto služieb, ako aj právna istota a administratívne reformy zlepšujú efektívnosť efektívnosť verejnej správy veci verejných. To sú dôležité faktory, ktoré sú tu na to, aby podporovali sociálnu a hospodárskú koheziu. Štruktúrálne reformy nevytvárajú iba prostredie, ktoré podporuje investície a vytvárania pracovných príležitostí, ale takisto podporujú krajinám, aby tieto odolali šokom. Ako som povedal, prispievajú teda k sociálnej a hospodárskej kohezii. Takže toto je vlastne, prečo tieto štruktúrálne reformy sú takým dôležitým stavným blokom pre také odolnejšie, odolnejšie. Spôsobom členské štáty častokrát potrebujú zvládnuť niektoré výzvy, ktoré sa týkajú inštitucionálnych a administratívnych kapacít. Toto je vlastne, kde štruktúrálne reformné programy môžu zaznamenať tú významnú zmenu a členské štáty na to môžu zareagovať už pred program, predtým, než bol prijatý program SRSP, sme tu mali služby projektov a takmer polovica z nich vlastne bola završená a zvyšok to sú dlhodobé projekty, ktoré ešte stále prebiehajú. Napríklad v rámci prípravných krokov e, slovenské úrady dostali e, možnosť znížiť tie nevýkonné požičky, ktoré mali. Pokiaľ ide o tento podporný, to štyrikrát krát toľko, koľko sme mali predtým pre rok 2017. A na tento rok 24 členských štátov predložilo 444 žiadostí na úrovni e, eh, 400 miliónov, čo je 5 eh, násobne vyššie ako rozpočet, ktorý máme k dispozícii. Na základe týchto kritérií verifikovali v spolupráci s ostatnými službami komisie a členskými štátmi, aby tu nedošlo k prelínaniu alebo dvojnásobnému financovaniu. 9 všetkých týchto projektov sú na to, aby podporovali reformy, pokiaľ ide o verejnú správu a správu veci verejných, 18 pokiaľ ide o finančný manažment. Navyše tento program prispieva k implementácii európskych politík. Zhruba 90 všetkých týchto programov takisto aj pokiaľ ide o implementáciu, ako napríklad kapitálová trvá únia, energetická únia a pokiaľ ide o implementáciu unijného práva. SRSP funguje iba 9 mesiacov, komisia však už začala e, zaznamenávať prvé výsledky, tak ako to bolo spomenuté, už najmä rušité na tie potreby členských štátov. Zároveň tieto podporné aktivity majú dôležité cezhraničné regionálne dimenzie Napríklad podporujú Estonsko, Litvu a Lotyšsko tým, čo tam zavádza panbaltický. Na to by sme pomohli, po, mohli pomôcť ostatným. V tomto kontexte to podporujeme kooperáciu medzi jednotlivými krajinami. Toto je napríklad aj prípad v rámci zdravotníckých systémov, kde členským štátom pomáhame implementovať opatrenia, ktoré súvisia s jednotlivými odporúčaniami pre členské krajiny na úrovni Európskej únie na to, aby sme poskytovali efektívnu zdravotné. Pokiaľ ide o Slovensko, kde poskytujeme podporu pri rozvoji väčšieho potenciálu, pokiaľ ide identifikáciu investičných projektov, ktoré môžu e, sa napojiť na finančné nástroje, ako napríklad Európsky fond pre strategické investície s národnými investičnými fondami a štrukturálnymi fondami. V Litve napríklad podporujeme vytváranie strategických Doposiaľ sme ešte neprijali finančné rozhodnutie na tento rok, ale chcel by som vám už teraz povedať, že počet projektov, ktoré chceme podporovať v rámci implementácie, v rámci Európskeho štruktúrálneho investičného fondu, tak tam chceme zrýchliť čerpanie a vytvoriť kapacitu na využívanie finančných prostriedkov. Prác priamo v teréne a Takisto treba povedať, že treba myslieť dopredu a podporovať tie členské štáty, ktoré by chceli prijať euro, aby sme im pomohli v tomto procese konvergencie, aby vyvinuli odolnejšie sociálne štruktúry, hospodárske štruktúry, na to, aby sme zabezpečili P a chce takisto mať pracovný, pracovnú skupinu na to, aby sme pomohli zatiaľ krajinám, ktoré nie sú v eurozóne, aby sme im pomohli dostať sa to. Nie. To znamená, suma sumárom za všetkými týmito cieľami chceme podporovať SRSP v tom zmysle, aby sme ho podporili o 8 80 miliónov do roku 2020 z európskeho rozpočtu. štáty podporujem, aby využívali možnosti podľa článku 11 SRSP predpisov na to, aby transferovali súčasť zdrojov technickej pomoci v rámci ESI fondov do SRSP. Takže Európsky parlament takýmto spôsobom bude môcť podporiť náš návrh. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Dovolte, aby sme teda začali. Uh, s pánom Novakovom v mene EPP. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, vážená pani predsednička. Dovolte mi najprv zablahoželať tomu, že ste medzi nami a že hovoríte o SRS, možnosť, ktorú môžu využívať členské štáty. Ak by som tu mal urobiť nejaké paralely s ostatnými novými programmi, je to ako nejaký nový smartfón. Niektorí to milujú, že najlepšia možnosť je vypočuť si klientov, v našom prípade sú to členské štáty, Takže ja si myslím, že vychádzajúc z toho feedbacku by sa dalo povedať, takže keďže už sme zistili túto, toto mínus, pokiaľ ide o financovanie tohoto programu, tak po skutočne vašom veľkom úsolí, pretože sú tu niektoré členské štáty, ktoré chcú participovať na tomto programe so slubom voči členským štátom, pokiaľ ide o tú výkonnostnú rezervu. A teraz tu musíme čeliť určitým zmenám v rámci tohto... Bola členkou výboru pre rozpočet a teraz od kolegov z rozpočtového výboru počúvam, že možnosti na použitie nástroja flexibility nie sú vynikajúce. Mňa prekvapilo, chcete povedať, že áno, máme túto flexibilitu, ak môže komisia povedať, že existuje marža pre Bola som prekvapená, keď som počula, že už 24 štátov sa zúčastňuje, dokonca Nemecko, ale malo by to byť možné z nástroja pre flexibilitu, pretože my nemôžeme toto vziať z politiky súdržnosti. V súčasnosti so starým nariadením sú schopní navrhovať aj reformné projekty, My nie sme zodpovední ako parlament za, e, my nie sme PR agentúra pána Junckera pre súdržnosť, ktorý pripravuje členské štáty na vstup do eurozóny a máme takisto možnosť v rámci SRSP podporovať štrukturálne refondy, tie regionálne orgány. My sme pri zavedení programu SRSP diskutovali veľa o tom, ako riešiť možné konflikty medzi národnou úrovňou a regionálnou úrovňou. Mm, Národná úroveň je zodpovedná o tom, ako riešiť možné konflikty medzi národnou úrovňou a regionálnou úrovňou. Mm, Národná úroveň je zodpovedná za implementáciu SRSP. Ako to vy vidíte? Existujú tam konflikty? Ako zabezpečiť, aby sa nepredkladali návrhy? Otázka. Myslíte si, že SRSP by mohol vytvárať aj synergie s novým navrhnutým nástrojom, ktorý sa volá Reform Delivery Tool? A čo si myslíte o implementácii v najbližších rokoch? Ako tieto dva nástroje budú fungovať spoločne? Ďakujem pekne. Ak nie sú žiadne ďalšie otázky, dobre, takže nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem za vaše otázky a pripomienky. E, teda programu na podporu štruktúrnych fondov 80 miliónov eur a potom sú tam oddelené návrhy, ktoré sa týkajú 2020 a čo sa týka rôznych alternatív, ktoré boli načrtnuté v oznámení o VFR ktoré sme predložili minulý týždeň. Takže e, všetkým týmto témam sa budem venovať. Samozrejme máte na, majú znavedomie SRS a SRSP, za čo zodpovedám v komisii. Pokiaľ viete o VFR, viete, že to je komisár Oettinger, čo sa týka CP. R, to je pani komisárka Krecu, priamo súvisí s mm, pod programom na podporu štruktúrnych reforiem a našim návrhom zvýšiť ten objem. Myslím, že je jasné, že vidíme dopyt na strane členských štátov, ktorý niekoľkonásobne presahuje dostupné prostriedky. Jednoznačne je tu e, krok na e, podporu tohto dopytu. Takže otázka je, odkiaľ e, pochádzajú peniaze, To, čo navrhujeme, je, aby sme využili nástroj flexibility. Potom je tu otázka celkového objemu rozpočtu. Ešte stále si myslíme, že to bude